Kolegyne, kolegovia, takže budeme pokračovať v hlasovaní. Máme pred sebou ešte dve správy. Poprvé, správa pani Jetemeky, rokovanie o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom. Pozmeňujúci návrh 2. Nie, 1 Takže je k tomu ústny posmenujúci návrh pána Lambertisa. Nech sa páči. Madam President, dear colleagues. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, aby sme predišli e, nedorozumeniu, navrhujem včleniť jedno slovo e, do vety, na, kde sa hovorí o stiahnutí Eh, ozbrojených zložiek z Náhorného Karabachu eh, po srandy Náhorných Karabacha. Chceme tam uviesť eh, objasňovacie najskôr. Prosím, neodsudzujte, neodmietajte transparentnosť. Ďakujem pekne, pán Landsbergis. Má niekto pripomienky alebo je niekto proti tomuto návrhu? Zdá sa, že nie. Takže tento ústny pozmeňujúci návrh je akceptovaný a budeme o tom hlasovať. Kto je za? No, pani predsednička, ja nesúhlasím s pánom Landsbergisom. Ja si myslím, že e, pôvodný text je e, správny. Dobre, ďakujem pekne, ale už hlasujeme o... Už sme začali s hlasovaním o návrhu pána Landsbergisa, takže treba, aby 40 poslancov bolo proti tomuto návrhu. E, tí sa nevyjadrali a preto budeme hlasovať o ústnom návrhu pána Landsbergisa, kto je za, kto je proti Η διαδικασία αυτή διεξήχθη πριν. No. Tento. My už sme začali. Ja som žiadala o tom o, po vyjadrení e, pána Landsbergisa a som sa, pýtala sa, som sa pýtala, či je niekto proti. No a nebolo dosť poslancov, ktorí by sa vyjadrili proti tomu. No dobre. Takže si to preveríme, vypočuli ste si ústny pozmeňujúci návrh pána Landsbergisa. Je niekto proti tomuto e, návrhu? Kolegyne, kolegovia, ja vás žiadam o pokoj. No už e, možno tu bol nejaký problém, pretože pri e, tlmočení sa objavili isté časové sklzy. No preto si preveríme, či je dostatok poslancov, ktorí sú proti tomuto návrhu. Vidím, že nie a preto budeme hlasovať o tomto návrhu. Takže kto je za ústny pozmeňujúci návrh pána Landsbergisa? No bolo to menej ako 40 poslancov, ktoré boli proti. Takže kto je proti? Zdržali sa a bol prijatý. Tropologia. Τροπολογία 2, παρακαλώ. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 3. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. návrh celého uznesenia. V menovitom hlasovaní hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté veľkou väčšinou. No a prechádzame k správe pána Porebu. Rokovania dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom. Je to návrh uznesenia. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz budeme hlasovať o, ti, o celom návrhu uznesenia menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté veľkou väčšinou. Gratulujeme a pánu Porebovi. No a teraz sa, sa dostávame k vysvetleniam hlasovania.